Uh, uh, kolegovia, ešte predtým, ako prejdeme k hlasovaniu, mám oznámenie. Príslušné orgány Veľkej Británie nám oznámili, že pán Daniel Dalton bude nahradzať pána Filipa Bradburna zosnulého od 8. januára 2015 podľa článku 7.1 príslušného aktu, ktorý sa týka voľby poslancov do Európskeho parlamentu priamo všeobecnou voľbou a článku 4 rokovacieho poriadku. Parlament berie na vedomie túto náhradu pána Daltona od 8. januára 2015 privíta tohto nového kolegu a podľa pravidla 3-2 rokovacieho poriadku, až kým jeho povarovacie eh, eh, listiny nebudú eh, preskúmané akým nebude e, v súvislosti s tým nejaká námietka. Pán Dalton e, sa ujme svojho kresla v Európskom parlamente a bude sa e, taktiež považovať za člena príslušných orgánov Európskeho parlamentu podľa podpísanej deklarácie, že nemá žiadne iné funkcie, ktoré boli rozpore s výkonom funkcie poslanca Európskeho parlamentu. A teraz prejdeme k hlasovaniu. Prvá správa, o ktorej budeme hlasovať, je správa pána Ferreiru. Spravodajca má slovo na dve minúty